krajín V4. Mňa zaujíma, ako, alebo čom vidíte kľúčové špecifikum Strednej Európy a, o čom by mal byť dialog so zbytkom Európy. Ďakujem pekne. A ďakujem pekne, pán López Aguilar. Ďakujem, pán predseda. Pán premiér Pellegrini, ďakujem za vašu prítomnosť. Ďakujem, že voláte po sociálnejšej Európe. Platy, e, rovnaké mzdy, dôstojné pracovné miesta. Toto je predsa podstata Európskej únie. A želám taktiež veľa šťastia Marošovi Ševčovičovi, ktorý sa uchádza o post slovenského prezidenta. A taktiež podporujem vaše úsilie pri objasnení vraždy e, slovenského novinára a taktiež pri boji proti korupcii. Ale vy ste teraz e, predsedníckou krajinou Vyšegradskej e, štvorky Aké sú vaše výsledky? Počuli ste to tu, kolega povedal, že účelom Vyžegrádskej skupiny je uzavrieť e, hranice, aby sa zamedzilo islamizácii a šári. Súhlasíte e, s týmto hrozným vyjadrením, s touto e, blbosťou, pretože vy ste o tom nehovorili. Toto je hrozné a nič ste k tomu nepovedali. Je toto účel Vyšegrádskej skupiny? Ďakujem onorevole starbatty meine antwort herr ministerpräsident takže pán starbatty áno hovorili ste o tom čo povedal emmanuel macron povedal že potrebujeme v európskej únii sociálnu istotu a taktiež dobrý minimálny plat ale my vieme, že úroveň e, sociálneho blahobytu je zásadná, ale v Európskej únii sú rôzne úrovne sociálneho blahobytu, tak čo sa týka e, minimálnych platov, tak tie nemôžu byť rovnaké, ináč tu bude nezamestnanosť. Takže je tu len možnosť prerozdelenia, to by sme mali povedať, aj keď pán Juncker je veľmi rád s inou situáciou, ale musí tu byť pre rozdelenie. A tu by som chcel citovať pána Macrona, ktorý hovorí, že nemôžeme bez spoločného eura e, oddolať e, kapitalizmu. Ale toto nie je pravda, pretože euro neposilnilo úniu, ale ju oslabilo, rozdelilo ju Euróunia je najslabšie rastúcim regiónom v globálnom meradle. A to je pravda, všetko ostatné sú falošné správy. Ďakujem, pán Zdechovský. Ďakujem, pane predsedajúci. Ďakujem, pán predseda, vážny pán premiér. Môj príhovor bude mať dve časti. Po prvé, prvá časť je o tom, že som čakala od vás, že predstavíte nejakú víziu, že ako premiér Slovenska nám, slovenskej e, suverenej krajiny nám ukážete, že chcete reformovať Európsku úniu a že vám napríklad poviete, ako chcete reformovať polnospodárskú politiku. Viete o tom, že vy môžete určiť, kam polnospodárske dotácie pôjdu. No a druhá vec, pán Pierna, premiéra, ktorú by som chcel odpovedať, bolo tu spomenutých niekoľko obetí na Slovensku. Chcel by som hovoriť o Vladovi Rybárovi boli sme na Slovensku, mali sme sa s ním stretnúť. Je to polnohospodár, ktorý mal lukratívne pozemky nedaleko Bratislavy. Keď sme tam prišli, tak policia nám tvrdila, že spáchal sebevraždu. Teraz sa ukázalo, že Vlado Rybár bol zavraždený. A ja sa chcem opýtať, či preverujete aj tieto prípady a či naozaj

Vy ste hovorili, že Slovensko dosiahlo určite určité výsledky, ale nebolo to vždy jednoduché, ako ste povedali. Ale Slovensko v každom prípade je teraz rozvinutejšie, než bolo predtým. A to už len preto, že ste teraz samostatní. A slovenskí občania majú teraz lepšiu prosperitu a lepšiu kvalitu životu. Takže rozhodne samostatnosť vám prospela. Bola to dobrá cesta pre vašu krajinu. A teraz je tu ďalšia politická integrácia, kde sa väčším a silnejším necháva v rukách osud vašej krajiny. Takže toľko k viac Európe. Čo sa týka solidarity, spoločných od bratstva a jednotnosti, tak tu sa rozhoduje

ktoré si dala nech má na všetkých ešte chvíľočku nech má na všetkých rovnaký meter nech vypláca rovnaké agrodotácie pre všetkých nech neporušuje sankcie napríklad nord stream. two nech sa európska komisia najmä správa ku všetkým rovnako potom ani rozdiely nebudú. ďakujem veľmi pekne. vážený pán premiér, ďakujem pekne, že tu podporujete sociálnu Európu a že podporujete pod, po, e, pojem národných minimálnych platov. Toto podčiarkoval aj predseda Juncker. V Nemecku SPD, sú to mali veľký prospech. Sociálni demokrati vždy bojovali za tento princíp, aj teraz v Európe. Pán Juncker ale konzervatívci e, predtým to trochu uhýbajú. Pani Karim Kaebauer sa vyslovila proti tomuto e, princípu a ja by som chcel počerknúť, že čo sa týka európskych hodnôt, e, právneho štátu, slobody, tlače. Toto sú veľmi dôležité hodnoty a vy momentálne vedete Vyšehradskú skupinu a ja som

toto dopoludne. ďakujem veľmi pekne. ďakujeme pekne. ďakujeme pekne pán premiér. Na niekoľko minút prerušíme naše zasadanie a bude pokračovať hlasovaním. the president. Colleagues. Kolegovia, dobré popoludne, takže prosím, pousadzajte sa, začneme hlasovať. Už o 30 sekúnd. Milí kolegovia, teraz začíname hlasovať, takže prosím, usadte sa. Prvá správa. I think there is a point of order, but I'm trying to check. Myslím si, že niekto má eh, faktickú pripomienku. Ešte sa rozhliadam. Pán, pani Pičierno. Takže ja by som chcela, predtým než začneme hlasovať, chcela by som upozorniť tento parlament na hanebnú nespravodlivosť v súvislosti s bývalým e, laureátom Sacharovej ceny alebo výherkyňou bola e, odsúdená na dlhé roky vo vezení a na, k bičovaniu za to, že hájila práva žien v Iráne a bojovala proti trestu smrti v Iráne. A myslím si, že tento parlament, pani predsednička, vašim autoritatívnym hlasom a prosím vás svojej autority a taktiež autority predsedu parlamentu by mal vyjadriť absolútne odsúdenie tohto hanebného trestu, ktorý bol uložený iránskej aktivistke. Mali by sme požiadať o okamžité prepustenie Nashrin Inso Today, pretože je to absolútne neuveriteľné, že Irán opäť raz potvrdzuje to, že ja, proti ženským právam je to neakceptovateľné. Ďakujem. My sme si zapísali to, čo ste povedali a postupujeme to predsedovi. Teraz prejdeme k prvej správe. To správa pána Kavadu. Žiadosť o zbavenie Moniky Holmajerovej imunity za, proti, zdržali sa, schválame. Ďalšia správa. Prepačte, pani kolegyňa, žiadate o slovo. Môžete hovoriť? Merci, madame le président. Ďakujem. Vážení kolegovia, s výnimkou trestoprávnych vecí by sme nemali nikoho zbavovať imunity. Jean-Marie Le Pen vždy hajil svojich prenasledovaných kolegov a v tejto záležitosti Skutočne tu ide o politické prenasledovanie pod zámienkou ideologického nepriateľstva. Už po krát hlasujete o zbavení Lepena imunity. To znamená, že sa vám zdá byť normálne, aby... Alebo že srdečnička bola prerušená. Prepačte, ale nebudeme tu spúšťať diskusiu, kolegovia. Budeme hlasovať o žiadosti o zbavenie Žana Mariho Lepena imunity. Prosím, buďte trpezliví, kolegovia. Ešte niekto sa chce vyjadriť? Pán Kavada? Pán Kavada, môžete hovoriť? Len rýchlo, pani predsednička, ďakujem. Keď hovoríme o týchto záležitostiach, tak musíme byť presný a nie o tom hovoriť len približne. Pani Holmajerová sama požiadala o zbavenie imunity, pretože tu ide o drobnú e, dopravnú nehodu alebo prestupok, takže prosím, nenafokujte to tu. Thank you for that. Ďakujem za toto objasnenie. Teraz budeme hlasovať o žiadosti o zbavenie Žana Mariho Lepena imunity. Za? Proti? Zdržali sa. Je to schválené. Ďalšia správa. Opäť žiadosť o zbavenie imunity. Tentokrát Dominik Bild za. Proti. Zdržali sa. Schválené. madam, ah, before we move... Takže predtým, než prejdeme k ďalšiemu hlasovaniu, pani Tomašič by sa chcela vyjadriť. Ďakujem politička integrácia, nové Takže e, viac Európy, viac inštitúcií, väčší e, rozpočet, ambicioznejšie projekty, Spojená Európa, tak ďalej, spoločná armáda. Toto sú skvelé myšlienky, ale takto sa to nerobí. E, náš chorvátsky jazyk Eh, nebude možné úplne eh, využívať eh, pri práci tejto inštitúcii príslušný článok umožňuje to, že sa nepoužívajú niektoré jazyky, s vysvetlením, že na začiatku legislatívy nebolo možné zaistiť plný, plný, plnú službu jazykovú, no koľko rokov bude treba, na sadnutie Nuša. Na rozdiel od Írska alebo Chorvátska, Chorvátsko má len jeden oficiálny jazyk, no a Banom sa Chorváti stávajú občania druhej kategórie. No, ja sa pýtam, kolegyne, kolegovia, ako sme skutočne zjednotení v rozmanitosti v, tejto, v tomto parlamente. Ďakujem. Ďakujem za toto vyjadrenie. Myslím si, že už sme o tom veľa diskutovali. Teraz budeme hlasovať o predlžení platnosti článku 159 rokovacieho poriadku parlamentu do konca 9. volebného obdobia za. Proti. Zdržali sa. Chcem to overiť, pretože to nebolo úplne jasné. Prosím, elektronicky. Uzatváram hlasovanie. Kolegovia, bolo to schválené. Teraz je tu správa Schmidt. Chcete niečo podať, pán kolega? Prosím, prosím, pán Coburn, dostanete hneď slovo. Ešte, prosím, buďte ticho, nechajte kolegu hovoriť. Ďakujem, pani predsednička. Pokiaľ by ste mohli používať satelity, pokiaľ by, prečo by sa nemohli používať na hranici so Severným Írskom? Určite tam sa to dá vyriešiť prostredstvom satelitov. Takže pokiaľ môžeme sledovať celý svet, tak prečo nie Severné Írsko? Je nejakým spôsobom vylúčené z používania satelitov? Kolegovia, pán Coburn, obávam sa, že nemám čas toto vysvetľovať, keďže sme uprostred hlasovania, ale áno, vypočula som si vašu poznámku. Colleagues, allow them speak. Takže kolegovia, teraz hlasujeme ďalej. Správa pani Schmidt ohľadom elektronických údajov o nákladnej doprave. Je to jednotné menovité hlasovanie. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Parlament ukončil proces prvého čítania. Teraz správa Hautala o dobrovoľnom dohode o partnerstve medzi EÚ a Vietnamom o vynutiteľnosti práva, správe a obchode v lesnom hospodárstve menovité. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Je to schválené. Druhá správa pani Hautala, dobrovoľná dohoda o partnerstve medzi EÚ a Vietnamom o vynutiteľnosti práva správe a obchode v lesnom hospodárstve. Menovité môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Teraz protokol, ktorým sa mení dohovor o ochrane jednotlivcov pri automatizovanom spracovaní osobných údajov. Je to správa pána Nadia. Menovité hlasovanie môžete. Uzatváram hlasovanie. Je to schválené. Ďalej, správa pani Kauf, pani Kaufmann, povolenie pre členské štáty, aby sa stali zmluvnou stranou dohovoru Rady Európy integrovanom prístupe k ochrane bezpečnosti usporiadateľským službom na futbalových zápasoch a iných športových podujatiach. Menovité hlasovanie môžete hlasovať. Môžeme uzavrieť hlasovanie. Je to schválené. Ďalšia správa pána Asisa, protokol, ktorým sa mení dohoda o námornej doprave medzi EÚ a Čínou, pristúpenie Chorvátska. Menovité hlasovanie, môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Správa pani Manesku. Eurostredozemská dohoda medzi EÚ a Egyptom, pristúpenie Chorvátska, menovité hlasovanie. Hlasujte. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Druhá správa pani Manesku. Uzavretie dohody o partnerstve a spolupráci e medzi EÚ a Turkmenskom. Môžete hlasovať menovite. Uzatváram hlasovanie. A je to schválené. Ďalej. Správa pána Škripeka vykonávacie rozhodnutie o začatí automatizovanej výmeny údajov o DNA v Spojenom kráľovstve. Menovité hlasovanie, hlasujte. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Správa pána Daltna. Výmena informácií o štátnych príslušníkoch tretich krajín na Európsky informačný systém registrov trestov. Prečo sa dohoda? Pozmeň sa návrh 35, menovité, môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. A je to schválené. Takže parlament ukončil prvé čítanie. Druhá správa. Dalton. Prepačte, pán López Aguilar, chcete sa vyjadriť? My tu hlasujeme o súbore spisov v súvislosti s európskou bezpečnosťou na tejto plenárnej schôdzi a je tam aj spis ohľadom podstate vnútornej bezpečnosti v EÚ. Myslím si, že toto je dobrá príležitosť si pripomenúť, že včera to bolo 15 rokov od masakru s najväčším počtom obetí v histórii Európskej únie. Bol to teroristický útok 11. marca 2004 v Španielsku. Takže to dobrá príležitosť, aby pri hlasovaní sme vyslali posolstvo nekonečnej solidarity s obeťami terorizmu a taktiež posolstvo odhodlania, čo sa týka boja proti terorizmu vo všetkých jeho podobách. Ďakujem, pani predsednička. Thank you. Ďakujeme. Podporujeme vaše vyjadrenie. Takže Centralizovaný systém na identifikáciu členských štátov. Prosím. Pán De Jong, chcel som to, chcela som to uviesť, ale môžete hovoriť teraz. Ste ma predbehli. Ďakujem, pani predsednička. Chcel som v súlade s tretím ocekom e, pravidla 52 rokovacieho poriadku som sa požiadať, aby sme hlasovali na pozmenujúcich návrhov a taktiež sa požiadať o menovité hlasovanie ohľadom tohto procedurálneho rozhodnutia. Ďakujem. Pán Dalton. Ďakujem, pani predsednička. Len stručne. Rokovali sme o tomto 4 roky, pardon, niekoľko rokov. Urobili sme veľké ústupky ako parlament a pokiaľ prejde nejaký pozmeňujúci návrh, tak tá dohoda padá. Takže by som chcel namietať proti návrhu GUE a chcem, aby sme hlasovali priamo o texte. Ďakujem. Teraz budeme hlasovať o žiadosti pána De Jonga. Menovité hlasovanie môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. Takže budeme hlasovať o na návrhu 104. Menovite môžete hlasovať. Kolegovia, hlasujte. Uzatváram hlasovanie. Je to schválené. Ďakujem. Ďalšia správa. Správa pani Šojdrovej. Program Európskeho zboru Solidarity. Máme tu pozmysel návrhy výboru za, proti. Zdržali sa. Schválené. Pozmysel návrh 197. Menovité hlasovanie môžete. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. Teraz pozmeňujúci návrh 172 za. Proti. Zdržali sa. Zamieta sa. 53. Môžete hlasovať za. Proti. Zdržali sa. Schválený. 57 za. Proti. Zdržali sa. Schválené. Pardon, teraz pozmeňte návrh 199, môžete hlasovať za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 174D a 191D, menovité hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. A je to zamietnuté. Pozme sa vrch 200. Za, proti, zdržali sa, zamieta sa, 57 za. Prepačte, 59. Môžete hlasovať za, proti zdržali sa, schválené. na vrch 175D za, proti, zdržali sa, zamieta sa, 60 za, proti, zdržali sa, schválený, 201 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, 63 za, proti, zdržali sa, schválený. Teraz 208 za, proti, zdržali sa, zametasa. sa. 177D za, proti, zdržali sa, zamieta 69 za, proti, zdržali sa, schválené. 178 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 209 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 178 za, proti, 179, prepačte, opäť za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 181D, 180 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 84 za, proti, zdržali sa, schválené. 181D za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 87 a 91 za, proti, zdržali sa schválené, sa návrh 210 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 113 za, proti, zdržali sa, schválený. 172 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 211 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 212 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 202, menovité hlasovanie, hlasujte. Uzatváram hlasovanie. A zamieta sa to. 118 za, proti, zdržali sa schválené. Pozmeň sa na vrch 100, 213 za, proti, zdržali sa, zamýta sa. 174 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 203, menovité hlasovanie, hlasujte. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. Pozme sa vrch 185, menovité hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. 186 za, proti, zdržali sa. Zamieta sa. 187 za, proti, zdržali sa. Zamieta sa. 160 za, proti, zdržali sa. Zamieta sa. 161 za, proti, zdržali sa, zamieta sa 188 za, proti, zdržali sa, zamieta sa 162 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, pozme sa vrch 11 za, proti, zdržali sa, schválený 163 za, proti, zdržali sa, zamieta sa 204 za, proti, zdržali sa, zamieta sa 164 za, proti, zdržali sa, Zamieta sa. 165 odpadá. Boli v predchádzajúcom bodu. Teraz 193 za, proti, zdržali sa. Zamieta sa 16 za, proti, zdržali sa. Schválený 166 za, proti, zdržali sa. Zamieta sa 205 za, proti, zdržali sa. Zamieta sa 167D za, proti, zdržali sa, zamieta sa, 18 za, proti, zdržali sa, schválený, teraz pozmeňujúci pre 20 za, proti, zdržali sa, schválený, teraz pozmeňujúci návrh 195 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, 24 za, proti, zdržali sa, schválený, 168 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, 206 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, 169 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, 32 za, proti, zdržali sa, schválený. Teraz pozmeň sa vrch 207 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Teraz úvodné 170D a 190D, menovité hlasovanie, môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. Pozmeň sa vrch 48 za, proti. Zdržali sa, schválený. Pozmeň sa vrch 171 za, proti. Zdržali sa, zamieta sa. Teraz návrh komisie, menovité hlasovanie. Môžete hlasovať. Zatváram hlasovanie. Bolo to prijaté parlament uzavrel, skončil prvé čítanie. Ďalšou správou je správa pani Mibler, akt o kybernetickej bezpečnosti EÚ, pozmeňujúci na 258, menovite hlasujte. Hlasovanie ukončené. A bolo to prijaté. Parlament uzavral prvé čítanie. Teraz prejdeme k správe De Castro, nekalé obchodné praktiky vo vzájomných vzťahoch medzi podnikmi v potravinovom dodávateľskom reťazci. Pozmienujúci návrh 142, menovite hlasujte. Hlasovanie ukončené. A bolo to prijaté. 143 za proti, zdržali sa prijatí, pozmeňujúci návrh 144 za, proti, zdržali sa prijatí. 142 bol prijatý a Európsky parlament ukončil prvé čítanie a slovo dostane náš spravodajca pán De Castro. Ďakujem. Ha, eccomi. Grazie presidente, grazie davvero a tutti i colleghi. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Ďakujem všetkým kolegom za vynikajúcu spoluprácu, ktorá viedla k veľkej podpore a schválenie tejto smernice. Bez tejto tímovej spolupráce by sa nám nepodarilo dosiahnuť výsledok, ktorý by inak bol takmer nemožný. Kolegovia, ubehlo 11 mesiacov o predloženia návrhu a dnes sa dá povedať, že sme poskytli konkrétnu odpoveď na požiadavky polnohospodárov, výrobcov a spotrebiteľov v Európe, ktoré dlho ostávali nevypočuté. Tento parlament urobil malý zázrak, ale je to len prvý krok. Teraz ešte musíme vyhodnotiť výsledky a zajistiť správne uplatňovanie v členských štátoch. Toto je Európa, ako chceme. Európa, ktorá podporuje najslabšie podniky a všetkých našich spotrebiteľov pomocou transparentných noriem, ktoré zaistia kvalitu výrobkov a udržateľnosť výrobných procesov. Skutočne si prajem, aby sme sa podobného smeru udržali aj v budúcnosti s rovnako angažovanosťou a nadšením všetkých. Ďakujem pekne za pozornosť. Ďakujem pekne a prejdeme k správe pána Šepflina a Európska iniciatíva občanov. Pani Spinelli požiadala o slovo, nech sa páči. Ďakujem pekne, predsednička. Ja by som rada predložila v mene našej politickej skupiny žiadosť e, pristúpiť k hlasovaniu o pozmeňujúcich návrhov v súlade s článkom e, s pravidlom 59 e, rokovacieho poriadku a chcem požiadať, aby sa hlasovalo menovite. Ja myslím, že súčasný text má niektoré chyby, tak ako oznámili niektoré mimovládne organizácie a naša skupina predložila pozmeňujúce návrhy na to, aby sa to zlepšila pozmeňujúce návrhy sa dotýkajú dôležitých vecí, konkrétne zachovania systému individuálnych eh, zbierok na internete. Žiadame komisie, aby eh, vykonala skutočné legislatívne dosledovanie v súlade s článkom 11 zmluvy, eh, čo by umožnilo občianským iniciatívam, aby navrhovali modifikáciu aktuálnych legislatívnych návrhov. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. O tomto návrhu sa bude hlasovať menovite. Hlasujte, prosím. Hlasovanie je ukončené a bolo to zamietnuté. Takže prejdeme k pozemujúce návrhu 61. Menovite hlasujte. And the vote is now closed. Hlasovanie je ukončené. A bolo to prijaté to znamená, že parlament to uzavrel prvé čítanie. Ďalšou správou je správa o dovozu tovaru kultúrneho charakteru, správa pani Moska a pán Dalton. Pán Dalton, myslím, že ste požiadali o slovo. Takže zdá sa, že nie. Takže prejdeme k hlasovaniu. Pozmeňujúci návrh 97 menovite. Hlasujte. A hlasovanie je ukončené a bolo to prijaté. Európsky parlament uzavrel prvé čítanie. Prejdeme teraz k správe Breso Výlanta ochrana osobných údajov v kontexte volieb do Európskeho parlamentu. Pán Lebreton požiadal slovo. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. V súlade s článkom 59 odsek 3 rokovacieho poriadku žiadam, aby, pozmejúce návrh, aby boli, sa hlasovalo o pozmejúcich návrhov a chcem, aby sa o tomto návrhu hlasovalo menovitom hlasovaní. Ďakujem. Ďakujem pekne. Budeme hlasovať o návrhu pána Lebretona. Takže žiadosť o menovité hlasovanie prišla na čas, takže to bude zdvihnutím ruky, kto je za návrh pána Lebretona proti zdržali sa, bolo to zamietnuté, takže prejdeme k hlasovaniu pozmeňujúcom návrhu. Bolo to veľmi jasné. Prejdeme. Prosím, nekričte. Dobre, takže overíme si to. Overíme si to, budeme férovi, takže overíme si, či mm, overíme si hlasovanie návrhu pána Lebretona. Môžete hlasovať a hlasovanie je ukončené. A nemyslím, že ten výsledok bude nejaký iný. A bolo to zamietnuté. Ja že má síce okuliare, ale oči ma neklamú. Pozmeňujúce návrh 6, menovite hlasujte. Hlasovanie je ukončené. A bolo to schválené. Takže Európsky parlament uzavrel prvé čítanie. Teraz prejdeme k správe bezpečnostnej hrozby súvisiace so zvyšujúco sa technologickou prítomnosti Číny v EÚ a prípadné opatrenia na úrovni EÚ na ich znižovanie pozmeňujúce návrh 1 za, proti, zdržali sa zamietnutý pozmeňujúci návrh 2 za, proti, zdržali sa zamietnutý uznesenie ako celok za, proti, zdržali sa a to bolo schválené. A teraz prejdeme k správe pani Kalniete. Stav politických vzťahov medzi EÚ a Ruskom. Pozmeňujúci návrh 2. Menovite hlasujte. Hlasovanie je ukončené. Bolo to zamietnuté pozmeňujúci návrh 3 za. Proti zdržali sa zamietnutí odsek 7 v troch častiach. Prvá časť menovite hlasujte. Hlasovanie je ukončené. Bolo to prijaté. Druhá časť menovite. Hlasujte. Hlasovanie je ukončené. A to bolo zamietnuté. Tretia časť menovite. Hlasujte. Hlasovanie bolo ukončené. A bolo to prijaté odsek 9 pôvodný text, menovite hlasujte. Hlasovanie je ukončené. A bolo to prijaté odsek 19, menovite hlasujte. Hlasovanie je ukončené. A bolo to zamietnuté pozornice návrh 1, prvá časť za, proti, zdržali sa to si overíme, takže skontrolujeme si prvú časť pozmeňujúce návrhu 1. Hlasujte. Hlasovanie je ukončené. A bolo to zamietnuté. A druhá časť je tým bezpredmetná. Prejdeme k odseku 30. V troch častiach prvá časť menovite hlasujte. Hlasovanie je ukončené. Bolo to prijaté druhá časť menovite hlasujte. Hlasovanie je ukončené. Bolo to prijaté. Tretia časť menovite. Hlasujte. Hlasovanie je ukončené.